Also ich darf in unserer Mitte den äh, Special Envoy für Srdečne vítam teda mimoriadneho vyslanca pre Sýriu, Štefana Demisturu, ktorý vo februári, ak sa nemýlim, 2015 už bol na schôdzi nášho výboru a tiež eh, pán Steven O'Brien, ktorý je zastupcom generálneho tajomníka pre humanitárne otázky a tiež je zároveň koordinátorom núdzovej eh, pomoci, myslím si, že je rozumné, že eh, budeme prejednávať túto tému za účasti oboch pánov, pretože tieto oblasti naozaj veľmi úzko súvisia. Udalosti z posledných dní v Alepe dokazujú, nakoľko um, tu ide eh, o politicky relevantnú situáciu, ale v iných rôznych aspektoch, a preto sa o to viac tešíme, že vás tu máme. Rusko a Asad sa zjavne rozhodli riešiť celú situáciu vojensky a týmto sa vlastne narúša celý mierový proces. Má to samozrejme dopad na proces zmierovania v celej krajine, na súdržnosť v krajine. Tento problém sa tým nejako neulahčuje. A keď vidím, ako v humanitárnych otázkach, otázka utečencov, tu Európska únia a OSN našťastie e, relatívne dobre úzko spolupracujú v Sýrii, v Iraku, v Turecku, v Libanone, v Jordánsku. Keď vidíme, ako Európska únia je pripravená prijať pomocné opatrenia aj v situácii v Alepe, je pripravená vyslať humanitárne konvoje. Ehm, vidíme, že ehm, celý proces teda môže fungovať, ale bez spolupráce s OSN sa nepodarí získať eh, situáciu pod kontrolu. Myslím si, že keby som mal prekočiť trošku rámec tej dnešnej témy, jasne sa ukazuje po chybách, ktorých sa dopustili členské štáty pri e, eh, sprístupňovaní prostriedkov um, ešte v roku 2015 v riešení migračnej krízy. Vidíme, že sme sa ponaučili a vidíme, že členské štáty snáď už lepšie chápu, že takáto situácia si vyžaduje len viacstrannú spoluprácu a len vďaka takejto spolupráci sa podarí dosiahnuť riešenie. Bez takéhoto prístupu sa riešenie nedostaví. V minulosti bolo um, rozšíreným presvedčením, že členské štáty chcú postupovať samostatne. Teraz však vidíme, že aj v mierovom procese aj v otázkach humanitárnej pomoci dosiahneme zlepšenie len spoločnými silami. Ja som nedávno mal možnosť byť súčasťou delegácie nášho výboru, vycestoval som, e, stretol som sa s niekdejším pardon, s budúcim generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterezom, s ktorým sme diskutovali tiež o týchto témach. Aj ten už bol e, prítomný na skôdzi nášho výboru a pred dvoma, troma týždňami nás prijal v New Yorku. E, stretli sme sa mimochodom, minulý týždeň sme sa dozvedeli, že je ochotný pricestovať aj sem, zúčastí sa schôze nášho výboru a už sme teraz v procese plánovania konkrétneho termínu tejto návštevy. Preto mám veľký záujem o to, aby som si vypočul, ako vy vnímate túto situáciu, ako ju popíšete vy a čo sa dá urobiť spoločnými silami neskôr dáme e, slovo e, pánovi Stefanovi de Misturovi a potom následne pánovi Stevenovi O'Brienovi. Ďakujem pekne, pán Brok, veľmi pekne. Ak dovolíte, prednesiem svoj prejav po anglicky, ale môžem potom odpovedať e, aj po francúzsky, alebo po anglicky, po švedsky, ako si to budete želať. Najskôr ak dovolíte, malý pohľad späť. bolo som to zhruba pred rokom. Myslím si, že eh, vám niečo dlhujem, pretože ste významným podporovateľom snah OSN v tejto oblasti vzhľadom na to, čo sa udialo v Alepe. Myslím si, že vám eh, trošku dlhujem vysvetlenie toho, z čoho sme vychádzali pri našich rozhodnutiach, pretože E, vďaka tomu získate zhruba predstavu o tom, ako e, si vysvetliť ďalšie kroky, teda fázu po um, situácii v Alepe a tiež e, aké ďalšie kroky by sa mohli prijať následne a tiež aké budú kľúčové faktory v tranzícii, ako napríklad um, nástup do funkcie nového amerického prezidenta, ako aj nového generálneho tajomníka OSN Myslím si, že by to mohlo pomôcť, pretože OSN vďaka vám nebolo pasívne a výsledky samozrejme však budú rozhodujúcim faktorom. Teda ja som začal pred 26 mesiacmi, vtedy um, bol rozšírený veľmi negatívny eh, pocit, bol to po druhom ženovskom samite. Teda snažili sme sa zamyslieť nad tým, čo um, môžeme urobiť, aby sa celá eh, vec eh, trochu hýbala, aby nebol proces zastavený. Uh, E, vtedy však nemali e, všetky strany záujem o politické riešenie, keď všetky o tom hovorili. E, mimochodom, táto mantra platila, tak povediať, až do včerajška, pretože vnímanie v tejto chvíli je také, že všetci tvrdia, a naďalej budú tvrdiť, pretože je to politicky korektné, že je možné iba politické riešenie, zároveň sa čoraz viac ukazuje zretelne vojenské riešenie, ktoré sa bude môcť zaobaliť do politického rámca, čo žiaľ sme zaznamenali už v mnohých konfliktoch v posledných rokoch. A znamená to úplne eh, zmenu zmyšľania. Teda pozrime sa teraz na obdobie spred 26 mesiacov. Vtedy nebol žiadny záblesk nádeje, až na jeden maličký. Ja som mal pocit predsa len, že Mám na svojej strane jednu malú novinku a v každej kríze je aj príležitosť. Vnímal som vtedy Daesh ako tento nový prvok. A mal som vtedy dojem, že všetci sa budú chcieť spojiť snahy riešiť situáciu v Syrii, aby sme porazili zmahajúci sa Daesh. Už môžem povedať, že som sa mýlil. Všetci naďalej pokračovali svoj vlastnej agende a zároveň samozrejme občas e, sa snažili bojovať aj proti Daešu. Teda, čo môžeme urobiť e, preto, aby sme sa vyhli ďalšiemu veľkému riziku v Sýrii, aby sa zo Sýrie nestalo ďalšie Somálsko, že sa na to zabudne, že sa zo Sýrie stane len e, štatistická, zahambujúca situácia, 100 tisíce ľudí prišli o život, 400 tisíc ľudí bolo zranených, čistá sa budú neustále zvyšovať a problémy v susedských krajinách v celom regióne z dôvodu utečencov. Teda je na mieste otázka, ako eh, udržať pozornosť, ktorá sa venuje Syrii a to nám napadlo Alepo a tu sa celý kruh opäť uzatvára. Opäť sme teda pri Alepe, pretože Alepo má obrovský význam aj politické, aj kultúrne, aj zemepisne, ale ani to nefungovalo, pretože vtedy ale po mm, zaznamenalo zmiernenie násilia a to nepomohlo tým, ktorí mali pocit, eh, že um, boli to vtedy teda najmä opozičné sily, že eh, bojom proti Daešu eh, naozaj pomáha, došlo k bombardovaniu Iránu, ale nedokázalo to získať kompromis Ďalej prišla nová iniciatíva a síce vznikol nápad slove Sýriu, keďže ide o vlastný sírisky politický proces. Teda tri mesiace sme zasadali v Ženeve. 233 rôznych skupín zasadalo ktokoľvek, kto mal nejaký pokus o angažovanosť v Sýrii, všetky mimoládky, občianske spoločnosti ktoré mimochodom nemajú e, ani zďaleka dostatočný priestor v Syrii a taktiež ženy. To bola pre mňa osobne veľmi veľká priorita, pretože ženy majú obrovskú schopnosť dopracovať sa ku konštruktívnejším výsledkom ako muži v takýchto situáciách. Toľko teda k ženevskému procesu konzultácií, ale nepodarilo sa nám zisti, získať um, záujem krajiny, aby vnímali Sýriu ako spoločný pro- problém a odrazu došlo k trom zásadným udalostiam. A takto sa vlastne vyvíja aj dejný vývoj. Teda, boli tri. Poprvé, utečenecká kríza, to veľmi dobre poznáte, odrazu Európa eh, sa cítila eh, predmetom invázie tejto krízy na úrovni predsedov vlád, nie ministrov spolupráce, sa začala prednávať táto téma, pretože to destabilizovalo Európu a tiež to destabilizovalo parlament, iba dokonca vlády a zároveň to bol obrovský logistický humanitárny problém. Ďalej, druhý nový prvok, ktorý sa objavil vtedy, na to možno máme odlišné názory, ale v každom prípade eh, Malo to zásadný vplyv eh, na zmenu situácie a síce ruský vojenský zásah v Syrii a tretí nový prvok, eh, aj keď sme to vedeli už predtým, ale tentokrát to urychlilo celý proces a síce Daesh, ktorý eh, má vo zvyku zneužívať slabiny a postupovať ďalej a vtedy dochádzalo tragédiám v Európe a to e, bol ten zásadný moment, e, keď si každá krajina, najmä teda dve krajiny, Rusko a Amerika, uvedomili Rusko preto, e, že mu je jasné, že keď sa zapojí, musí mať aj stratégiu úniku. Amerika preto, že bola pod tlakom vás, Európy, a tiež bola pod tlakom snahy a prejaviť aktívny záujem, a angažovať sa politicky, nie vojensky, ale politicky predovšetkým. A tiež išlo o morálny e, e, záväzok Johna Kerryho, ktorý má aj naďalej, aby sa snažilo znižovanie násilia a o možnosť poskytovať humanitárnu pomoc. Teda kombinácia týchto viacerých faktorov dosiahla celý rad významných udalostí máme konečne kontaktnú skupinu. Máme dve pracovné skupiny, jednak humanitárnu a aj skupinu, ktorá sa zameriava na ukončenie násilnosti. Tiež hm, ďalší nezvyčajný prvok, operačné centrum, ktoré zlučuje e, ruské a e, aerické e, vojenské zložky. To je naozaj nevýdaný prvok 26 mesiacov sme sa to snažili, ako sa to podarilo, napriek tomu, že 12 krajín je súčasťou tohto konfliktu a 98 rôznych eh, ozbrojených skupín. Odrazu, keď Rusko a Amerika sa dohodli na ukončení násilnosti, všetci od Asada až po všetky tieto ozbrojené skupiny sa upokojili. Trvalo to 3 mesiace a potom sa to opäť začalo kazeť. Odrazu sírska vláda mala pocit, eh, že mm, radosť bola predčasná, že víťazstvo sa nedostavilo a ďalšia ozbrojená skupina, teroristická skupina, nemala absolútne žiadny záujem o ukončenie násilnosti. A to úplne rozbilo proces ukončenia násilnosti, ale v priebehu troch mesiacov sa podarilo e, zachrániť životy zrejme 11 tisícom ľudí a tiež sa nám podarilo presadiť, aby je 1,2 miliónov ľudí v tých obsadených oblastiach teda, um, ktorý obsadzuje vláda, Daesh a aj opozičné sily, um, tiež uh, ich zachrániť. Teda došlo k úplnému pádu tejto snahy o zastavenie násilnosti. E, potom došlo k pokusu na poslednú chvíľu 9. septembra, keď je veľmi odvážny e, John Kerry aj Segrej Lavrov, ja som tam bol tiež, hovorili o zaujímavom návrhu. Môžem um, o ňom ešte hovoriť, aj keď napokon sabotovali jednak, eh, išlo o zastavenie bojov, najmä v Alepe, teda bombardovanie a ďalej oddeliť eh, Al-Nustru Al od ostatných skupín. Al-Nustra je vlastne Al-Qaida, aj keď zmenili názov, tak ako často menia um, názvy rôzne fingované firmy. Ale v každom prípade bol to ten istý subjekt. A tretí prvok, veľmi zaujímavý, došlo k položeniu sírskych e, teda k zastaveniu útokov e, sírskych e, vzdušných jednotiek, teda už sa neutočilo zo vzduchu. Vtedy sa opätovne oživili rokovania, sírske rokovania ale nepostupovalo sa. Sýrska vláda tvrdila, že e, nie je možné hovoriť o budúcej ústave, o prezidentovi Asadovi a druhá strana tvrdila, že je ochotná rokovať len e, ak odíde prezident Asad. Teda celá vec bola zablokovaná, pretože obe strany sa domnievali, že dokážu získať kontrolu nad vojenskou e, časťou operácie a preto neboli ochotné v skutočnosti rokovať. Ďalšie dve udalosti spôsobili pád e, snah z 9. septembra a tým padli naše veľké nádeje jednako útok na Drozur americkými vzdušnými jednotkami, aj keď to bola chyba, uznali si túto chybu, zasiahli sírsku e, vojenskú základňu a potom nasledoval útok, ktorý sa ešte stále vyšetruje, pri ktorom 21 e, nákladných aut a, a, um, a našich priateľov, ktorí pracovali pre miesto Červený kríž, prišli o život. A vtedy začala kampaň v Alepe a to nás vlastne dostalo aj do aktuálnej situácie. Aká je teda aktuálna situácia? Vypočujte si o chvíľku, e, aká je humanitárna situácia. Ja nemôžem poprieť, že ide o vojenskú Mm, akceleráciu. Ja nedokážem posúdiť, ako dlho ešte vydrží ale Alepo. posledné informácie sú e, naozaj veľmi znepokojivé. Neustále sa pohybujú e, vojenské zložky ďalej a ďalej postupujú ďalej. My sa teraz musíme zamerať na výsledky tohto e, celého a tiež vzhľadom na to, že máme nové vedenie eh, OSN, teda nového generálneho tajomníka OSN. Onedlho budeme mať nového amerického prezidenta. Antonio Guterres eh, ako budúci generálny tajomník je veľmi aktívnym človekom. K tomuto posunu teda prejde v januári. Eh, šéf OSN sa zmení 1. januára a americký prezident nastúpi do funkcie 20. januára. Zatiaľ ešte nevieme posúdiť, aký to bude mať dopad, pretože od teraz do 1. či 20. januára sa toho môže udeť na veľmi veľa, napríklad tam môže dôjsť k úplnému pádu Alepa, alebo môže sírska vláda odrazu rozhodnúť, že ehm, vojna skončila, bitka skončila a teraz eh, chcú zorganizovať eh, peknú mierovú konferenciu. Pán eh, Demistora, prosím, zorganizujte nám ju. No, to budeme riešiť, keď k tomu prídeme, uvidíme, ako sa to postupne vyvinie na to, aby sme mohli zvolať mierovú konferenciu. E, je potrebný zaujímavý všetkých zúčastnených strán a tiež je potrebné zapojiť do tohto procesu aj uznanie uznesenia 2254. Ide teda o rezolúciu OSN, ktorá popisuje proces e, e, odovzdania moci v Sýrii Mal by to byť inkluzívny proces okrem iného. A ešte posledná poznámka. Prezident Trump, teda novozvolený prezident Trump, zatiaľ ešte nedokážeme posúdiť, aká bude jeho politika. Ani vy to neviete, ani my to nevieme. Zatiaľ vlastne nevieme, kto bude novým ministrom zahraničných vecí, ale e, na základe niektorých vyhlásení prezidenta Trumpa už vidíme, že má v pláne vnímať ako hlavnú prioritu boj proti Daešu. Myslím si, že nikto tu prítomný alebo niekto na uliciach eh, v Bruseli či v Paríži by eh, s tým um, eh, nesúhlasila, to zahrňa aj mňa, pretože keď sa opýtame kohokoľvek na ulici, tak uh, ten vám hneď povie, že prioritou uh, rozhodne je predísť akýmkoľvek podobným dokovom ako to, čo sa udelo na letisku. Teda pravdepodobnosť rozhodnutia spojiť, s prezidentom Putinom a, a zamerať sa na boj proti Dajšu napríklad v Rake alebo v Mosule na druhej strane. Podľa mňa, podľa môjho skromného názoru na základe rezolúcie OSN e, je e, veľmi relevantný tento predpoklad. Toľko teda k boju proti Daešu. A čo? Porazenie Daešu. Ak chceme poraziť Daeš, jediný spôsob, a e, na toto sa snažím upozorňovať aj novonastupujúcu vládu v USA a napokon aj Rusko, to sa vám môže podariť iba, ak získate inkluzívnu novú e, vládu v Sýrii. Daesh totiž sa šíril a stával na sklamaní, frustrácii, hneve miestnych spoločnosti, ktoré neboli zahrnuté v Sýrii. Len sa pozrieme na Irak alebo na dianie v Sýrii. V Iraku e, suniti mali pocit, že boli vyradení, neboli súčasťou a preto začali mať záujem o vyjadrenia pána Zarkavyho, ktorý vtedy zastupoval Al-Kaidu. A len čo sa podarilo zahrnúť aj um, iracké sunnické kmene do vládnych štruktúr, pán Zarkawi už sa stratil obrazu. Ďalej došlo ku chybe, že sa to ignorovalo a z toho vznikol nový Daesh v Sýrii. To platí ešte o mnoho viac, pretože tam väčšina je e, sunnická a cítia sa vyradení, vylúčení. Teda, ak chceme poraziť Daesh, čo samozrejme chceme, musíme získať najskôr politickú inkluzívnu e, formu politického pokroku v krajine, či už pôjde o vojenské či nevojenské riešenie. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you very much, Mr. De Mistura, what you did and how you explained to us. Ďakujeme pekne, pán De Mistura, mm, za váš popis situácie. Ďakujeme aj za vaše kroky, za vaše úsilie. Dúfam, že to prinesie úspech. Chcel by som teraz privítať mm, skupinu mladých politických aktivistov z Izraelu a z Palestíny, ktorí s veľkým záujmom sledujú našu prácu. Srdečne vás vítame. A teraz by som dal slovo pánovi O'Brienovi. Uh, ďakujem pekne. Vážený pán predseda výboru AFET, vážna pani predsednička výboru DV, ďakujem aj ja pánovi Stefanovi Demisterovi za jeho rozsiahlý popis e, situácie. To... A ďakujem pekne e, za priblíženie politickej situácie, či už v minulosti, alebo v súčasnosti, vrátanie e, potenciálneho budúcnosti v Syrii. A v prvom rade by som chcel e, vyzdvihnúť vaše odhodlanie hľadať možnosti ďalšieho napredovania na prospech obyvateľov Sýrie. Ctený poslanci. Pre mňa je e, e, veľkým potešením a zároveň a cťou, že môžem e, vystúpiť pred e, vašim e, veľmi rešpektovaným výborom, E, e, vaše inštitúcie majú kľúčový význam z hľadiska existencie Európskej únie a prostredníctvom vás môžem sa obratiť na viac ako 500 miliónov e, obyvateľov 28 členských štátov. To je veľmi dôležité v súvislosti s, s týmito svetovými otázkami. Ako bývalý poslanec a minister veľmi si vážim čas, ktorý teraz mám ako medzinárodný úradník mám tu možnosť rozprávať sa s vami. Vy nám poskytujete mandát a my sa, si musíme skladať e, účty a e, zodpovedať sa za e, zdroje, ktoré nám e, poskytujete na základe e, príspevkov daňových poplatníkov. E, E, môžem vás ubezpečiť, že neexistuje e, väčšia e, a lepšia investícia ako mm, naplnenie humanitárnych potrieb a poskytnutie pomoci. Takisto by sme si to ocenili, keby sa situácia zvrátila. A chcel by som i hneď poďakovať vám všetkým za všetko, čo robíte, aby ste podporili sírsky ľud po uplynutí viac ako 10 ročie nezmyselného brutálneho konfliktu ehm, Sýrčania sa podrobili neveriteľne ehm, násilnickým útokom. Videli sme, ehm, ako padajú bomby na školy, e, nemocnice, e, vodárne, e, trhy a na obidlie od jedincov v celej krajine. Stále vidíme znepokojúce ľudí, ktorí sú e, zranení, e, mučení, e, väznení a zabíjani stále padajú bomby, ostreľujú ich špeciálnymi bombami termickými na preniknutie betónu. Sú to samovražedné útoky, E, stredoveké e, obliehanie mestov. Zabijajú stovky tisíc ľudí a milióny ľudí sú zranení. Očakovaná dĺžka života v Syrii sa znižila o viac ako 20 rokov. zhruba polovica obyvateľov e, musela opustiť svoje domy. 6,5 miliónov odidencov v Syrii a plus ešte pol milióna palestinských utečencov. Takmer 5 miliónov Sirčanov opustilo krajinu a značná časť zvyšného obyvateľstva 30,5 miliónov potrebujú humanitárnu pomoc. 80 Sirčanov žije v chudobe a takmer 9 miliónov nemajú dostatok potravín a je to na pozadí e, nedostatku potravín a e, vysokých cien nie sú e, horšie situácie než v meste Alepo, kde e, vojenská agresia má devastujúce účinky pre civilné obyvateľstvo. Už som o tom hovoril predtým. Alepo sa stal e, vrcholením eh, eh, eh, roz, rozostrašného hm, utrpenia ľudí. Neexistujú funkčné hm, nemocnice na východe Alepo, ktoré by poskytli pomoc. Všetky nemocnice boli zbombardované, celé mesto je pod e, e, ostreľovaním e, bombardovanie na východe a delosrvecké bombardovanie na západe ničí budovy. Ľudia musia utekať, prípadne nemôžu sa pohybovať Eh, od júla eh, stovky tisíc eh, civilných obyvateľov, vrátane 100 tisíc detí sa ocitli vo východnom Alepe. Mm, ja som dávnejšie volal po zrušení obliehania, čo je najhorším prejavom tohto konfliktu. Avšak minulý rok sme pozorovali opravy opak. E, sa e, zvyšovala miera obliehania a obrovský e, počet ľudí bol ničený najmä sírskou vládou. Minulý rok počet E, ľudí, e, ktorí boli e, obliehané, bolo 300, vyše 300 tisíc. Pred 6 mesiac to bolo 470 tisíc. V súčasnosti odhadujeme, že takmer 974 mm, obyvateľov, takmer 1 milión v súčasnosti žijú v podmienkach obliehania. Ako už som hovoril v mene sírských obyvateľov pred bezpečnostnou rády, nič nie je zložité, pokiaľ ide o obliehanie e, civilov. Izolujú, e, bombardujú, neumožňujú im lekárskú pomoc, nepripúšťajú potraviny s tým, aby ich podrobili alebo vyhnali. Ide o zámernú taktiku e, zo strany politických vojenských síl, aby zničili a podrobili civilné obyvateľstvo a to E, robí práve tá strana, ktorá by mala chrániť svojich vlastných občanov. Je nepochybné, že toto by malo e, otriasť morálnym svedomím celého sveta. Samozrejme, medzinárodné spoločenstvo musí spochybniť svoju, e, svoje humanitné hodnoty, keď celé mesto čeli zničeniu, keď viac ako 900 tisíc detí žije rozbombardovaných budovách. To už prestalo byť cynicky, je to hriešné. Pričom to eh, sa deje pred našimi očami, pretože eh, neexistuje žiadny medzinárodný prístup. Tento konflikt pokračuje veľmi dlho, má devastujúce účinky a je to obrovské veľký hriech eh, mm, eh, a prejavom eh, zlyhania politiky na všetkých úrovniach. Takže vážení pani predsedovia a vážení poslanci, zatiaľ čo konflikt v Syrii preukázal najhoršie prejavy ľudskosti, v niektorých prípadoch poukázal aj na to lepšie v niektorých ľudí počas svojich návštev v Sýrii a celého regióna som hovoril s desiatkami Syrii, ktorí zachovali nádej. Bol som svetkom eh, eh, eh, veľkorysosti obyvateľov Sýrii, Iraku, Egyptu, Libanonu, ktorí sa podelili o svoje domy. Som sa stretol s dobrovoľníkmi mimovládnych organizácií v Sýrii, aj vrátane Červeného polmeseca. meseca E, e, pracovníkov e, civilnej ochrany, pracovníkov nemocníc, ktorí častokrát žijú a zomierajú v snahe umôcť svojim spoločanom prežiť. Videl som tisícky pracovníkov OSN, vrátanie svojich vlastných spolupracovníkov a, a, a videl som našich partnerov na mieste, ktoré dennodenne čeria nebezpečenstvo, aby e, pomáhali ľuďom. OSN a príslušné agentúry dennodenne e, poskytujú pomoc e, všetkým dotknutým, či už priamo v Sýrii, alebo prostredníctvom cezhraničnej pomoci. Napriek veľmi zložitým podmienkam iba tohto roku sme poskytli pomoc potravinami, pomocou, a to mesečne 5, 8, 10 miliónom ľudí. E, máme e, pravidelné e, fungujúce programy, pôsobíme z Damašku, z Turecka a Jordánska. Keď pred dvomi rokmi sa rozbehli cez hraničné operácie OSN, zrealizoval 420 cez hraničných konvojov Poskytovali sme e, zdravotnickú pomoc pre 9 miliónov ľudí, vrátane e, vakcinácie 2 miliónov, poskytli sme potraviny 3 miliónom, častokrát sme to robili e, mesiac čo mesiac, takisto sme poskytli ďalší, ďalšie predmery pre 3 miliónov vodu a hygienické pomocky E, poskytovali sme pomoc pre rôzne časti e, Alopu e, Vara z Jordanska a z Iraku. Treba vedieť, že vaša vôľa a vaše zdroje sa premenili na úspešnú humanitárnu pomoc, čím sme pomohli a zachránili milióny ľudí. To však nestačí, pretože rozsah utrpenia je obrovský, sa zhoršuje Snažíme sa doplniť e, úlohy sírskych a iných mimovládiek mm, e, aj milionov ďalších dobrovoľníkov. Taktiež poskytujú pomoc letecky. Pred niekoľkými mesiacmi e, sme uskutočnili 150 operácií, keď sme zhadzovali dodávky zo vzduchu. Prevažali sme stovky tisíc e, potravín, e, učebníc, e, liekov v mene humanitárnych organizácií vrátane 62,5 tisíc dávok potravín a IBER prednedávnom e, Medzinárodný výbor e, Červeného kríža e, pol mesiaca a arabské organizácie poskytli humanitárnu pomoc 60 tisícom ľudí v štyroch obliehaných mestách Medaje, Zabadanie, Fuek a Fraj. Táto dodávka sa eh, uskutočnila po viacerých rokovaniach a musím povedať, že museli sme stále koordinovať eh, činnosť eh, našich tímov v Damášku a iných mestách. Hrdinské mm, týmy sa vrátili iba dnes o 12. noci. Je to jeden z vzácných pozitívnych údajov, ktoré dostávame Mesečne e, predkladáme e, sírskej vlády e, plány pre humanitárne konvoje a mesečne mesač musíme prekonovať viaceré prekážky. Schvalujú na to nám oneskorenie, prípadne spodmienenie neposkytujú nám nákladné e, e, auta, častokrát e, lieky sa odstraňujú a musíme ešte získovať dodatočné povolenie. A to znamená, že iba veľmi málo konvojov sa podarilo presadiť. Ako viete, Sirčania utekajú pred vojnou, násilím a riskujú všetkým. Naladujú sa do lodi v Stredomorí. 2016 300 tisíc e, utečencov prišlo do Európy. Väčšina z nich sú sírčania. Usilujú sa o azyl. E, e, samozrejme, že riešenie potreb je bremenom pre Európu, ale nezabudajme, že celkový počet utečencov v Európe je podstatne menší v porovnaní s miliónmi v Turecku, Iraku, Libanone, v Libane. Jedna štvrtina obyvateľov predstavuje utečencov zo zo Sýrie. E, e, keby to bolo e, v Sýrii, alebo v Francúzsku, alebo v Maďarsku, to by bolo 15-16 miliónov. V Českej republike, alebo v Maďarsku, to by znamenalo 6, 2 až 3 milióny. Sirčania vyčerpali svoje úspory, deti sú nutené pracovať a dievčatá sa vydávať. Všetci sú pod vplyvom obrovských emocionálnych traum. Ehm, mali ísť v septembri do školy, ale namiesto toho ehm, ležia ehm, okrvavení v nemocniciach, nemajú možnosť hrať sa, prípadne spať E, jedna zo štyroch škôl po celej krajine už nefunguje viac ako 50 tisíc učiteľov, už neprednášajú viac ako 2 e, milióny detí, už nechodia do školy. Ďalšie 2 milióny čelia e, rizikám toho, že nebudú môcť chodiť do školy. Stovky tisíc sírskych detí nemajú občanstvo, ich opustil celý svet a títo detičelia budúcnosti bez e, vzdelávania, bez rodičov, bez domoviny a budúca generácia sa stane stratenou generáciou potrebujú našu podporu, rovnako aj e, spoločenstva, ktoré ich prijímajú. Musíme komplexne e, pristupovať k riešeniu e, tohto problému, zabezpečiť starostlivosť o dedincov a utečencov v susedných štátoch. Musíme pomôcť utečencom na ich ceste a pomôcť im nájsť synomy domov. 6. októbra a 24. novembra tento parlament prijel uznesenie, ktoré sú dôležité, avšak môžeme a musíme urobiť toho viac, preto budem úprimný. Treba zabezpečiť e, lepšiu finančnú podporu pre humanitárnu pomoc pre Sýriu a celý región. Musíme e, znovu dobudnúť e, dynamiku v oblasti ochrany. Musíme skoncovať s násilnosťami a útokmi voči civilom. Všetky strany konfliktu a strany, ktoré ich podporujú, musia zabezpečiť bezpečný, e, e, bezproblémový humanitárny prístup a musíme skoncovať s obliehaním e, miest, ktoré doliehajú na nevinné stovky tisíc občanov. Vyzvám e, všetky strany, ktoré majú vplyv, vyzvám tento parlament, aby e, e, urobili maximum s tým, aby skoncovali s cyklom násilia raz a navždy. Svet potrebuje Európu, ktorá ide morálnym príkladom Európu, ktorá nielen slovami, ale skutkami e, chráni najzraniteľnejšie osoby, ktorí, e, e, ktoré čelia zverstvam a utrpeniu dúfame, že dáme bokom politické e, e, e, rozdiely a že medzinárodné spoločenstvo bude konať ako jeden celok a skoncuje s týmto hanebným prejavom a vytvorí predpoklady na nastolenie mieru v Syrii. Well, thank you very much, Mr. Ďakujem pekne pán Operajn. Skutočne sú to námety na e, zamyslenie od vás aj pána Demis Tura o tom, ako tam stroskotáva e, táto humanitná pomoc. My e, parlament to samozrejme sledujeme. Samozrejme, mohli sme urobiť aj viac dnes myslíme na Alepo, na to, čo sa deje tam. Pán Obren, eh, spomínali ste tú problematiku eh, s utečencami. Ja som bola v Libanone s e, e, kolegami. E, videli sme tam tie snahy susedných krajín, ako sa snažia pomôcť utečencom. Snaha je poskytnúť väčšiu pomoc v rámci vzdelávania detí a mladých ľudí. Tí tam starácajú celé svoje detstvo a mladé roky svojho života úplne bez vzdelania. Čiže to toto sú všetko veci, ktoré treba e, riešiť. Ďakujem pekne a teraz e, treba zvážiť, čo, čo urobiť, kde sme na tom dnes a e, čo do budúcna. Máme tu veľa kolegov, ktorí sa hlasia o slovo. Koľko nám času zostalo? V podstate len 35 minút, takže poprosím kolegov otázky skutočne Mm, veľmi e, storučne, pán Preda, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za vystúpenie našich hostí. Chcel by som prijať zlé poznámky, ak dovolíte. Najskôr v súvislosti s vyjadrením pána ministru, ktorý hovoril o politickom riešení, ja s vami plne súhlasím, až na to, že je tu obrovský problém v tomto smere a síce súvisí s dôveryhodnosťou Ruska, pretože Rusko v Súrii, Sýrii nie je na základe rezolúcie OSN, ale je tam preto, že e, Rusko e, pozval Asad, aby mu prišlo na pomoc. A tiež vedie ofenzívu v iných regiónoch a tento nedostatok dôveryhodnosti Ruska ešte zvyšuje e, sa ešte zvyšuje, keď vidíme, že tu nie je len významného vojenského aktéra, ale tiež aktéra, ktorý blokuje rezolúcie na pôde OSN. Mm, myslím si teda, že to spôsobuje obrovský problém eh, okrem eh, toho, čo sa udeje po nástupe do funkcie pána Trumpa. Teda pravdepodobne táto situácia bude pretrvávať, kým Rusko bude konať rovnako nezodpovedne na medzinárodnej scéne. Myslím si, že teda Rusko eh, by sa mala ujať svoje zodpovednosti. Ďalej, čo sa týka vyjadrenia pána O'Briena, a jemu ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi hrdí v Európe na to, že sme chceli zohrávať eh, kľúčovú úlohu v otázkach humanitárnej pomoci. Európa chce byť súčasťou riešenia tohto konfliktu ale nie vždy to celkom funguje. Ja som eh, si včera večer pozrel správy, ukazovali sa zábery z Alepa a ukazovali sa eh, ponuky humanitárnej pomoci, eh, teda poskytovanie humanitárnej pomoci. Nešlo európske jednotky ani o medzinárodné jednotky, išlo o ruských vojakov, ktorí na záberoch poskytovali humanitárnu pomoc sírskému obyvateľstvu. Je mi ľúto, že vám to musím takto otvorene povedať, ale takto som to videl. Um, Norbert Neuser. Norbert Neuser, nech sa páči. Ja, vielen Dank. Um... Ďakujem pekne za uh, vaše správy. Bol som s delegáciou v Libanone a hovorili sme aj s ľuďmi, ktorí pôsobia v týmoch OSN. Môžem len povedať, že OSN vynikajúco pôsobí v eh, Libanone. Moja otázka je, eh, do akej miery je eh, tento program pre migrantov aj financovaný, do akej miery inštitúcie držia svoje, plnia svoje slovo, pretože aj situácie sme už zažili, kedy bolo potrebné redukovať ďalšie eh, dávky potravinové na mm, mm, zasytenie migrantov. Musíme eh, eh, sa snažiť aj o podporu vlády v Libanone po dvoch a pol rokoch. Tam konečne vláda je a situácia je naozaj veľmi napätá, čiže vládu treba stabilizovať. A tretí bod je aktuálny. Ide o situáciu v Alepe. Všetko žiaľ nasvedčuje vojenskému riešeniu. Do akej miery OSN je e, pripravené po e, prípadnom vojenskom riešení e, rýchlo vedieť pomôcť dotknutému obyvateľstvu tam. Ďakujem, pán Tanok. Ďakujem, pani predsednička. Steven, možno si spomínaš, keď sme boli na večeri, keď som ja Mm, e, svoju správu vypracovával. Je e, to jasné, že tam je obrovská e, humanitárna kríza v Alepe, obrovského rozsahu to bombardovanie aj zo strany rakúskych e, ozbrojených síl. Spomínam si, e, pred piatimi rokmi e, sme vyzývali parlament, aby tam bola bezletová zóna, ale svojho času to nebolo možné presadiť, ale asi to malo byť urobené, ale nebola tá vôľa takéto niečo podpísať. Mám tri otázky. Poprvé, OSN inštitúcie sa zamýšľali nad rezolúciou 377 záujem eh, aby teda eh, sa niečo eh, robilo s tým ruským vetom, aby sa potrestalo Rusko, alebo je to len nejaké zbožné prianie. Mm, mm, mm nedávno zvolený e, prezident Trump, teda kladem si otázku, či, e, e, čo bude robiť s Putinom, či sa nejako dohodnú s Putinom aj ohľadne Sýrie. Pokiaľ ide o humanitárnu otázku v Alepe, tam teda sme svedkami narastu populistických síl v e, Európe a mnoho džihadistov z e, Džabatu, Fata, Al-Sham alebo dokonca Daeshu e, sem budú prichádzať a ako môžeme zabezpečiť, aby tí, ktorí prichádzajú do Európy, neboli tejto proveniencie E, raka a Mosul e, mali e, tam naozaj veľké snahy bojovať proti Daešu. A, pokiaľ ide o, o proti šítským a sunnickým silám, je to riešenie životaschopné do budúcnosti Mm, mali eh, by eh, byť eh, tie hranice zrevidované. Posledná otázka od koordinátorov. Pán Castaldo, potom ostatní teda za FDD. E Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja chcem poďakovať pánovi Misturovi, osobitnému vyslancovi a pánovi Obrajnovi za ich správy. E, e, mám otázku na pána veľvyslanca mistura. Ide mi o úlohu Turecka. Turecko zohráva a skôr mm, deštruktívnu úlohu, nie konštruktívnu. Počuli sme vyhlásenia od Erdogana o spochybňovaní eh, hraníc, eh, že eh, by tam mali zohrávať nejakú úlohu mm, Mosulovia v Iraku a tak ďalej. Čiže byť súčasťou tej rovnováhy, ktorá má byť myslím eh, spôsobom dosiahnutá. Mm, to sú všetko otázky, ktoré musia zahrňať jednoznačne e, problematiku e, tohto boja proti, proti Kurdom, ktorí sme svedkami. A ako e, vidíte tieto následky tureckých intervencií v Sýrii, aj čo sa týka napadnutia Raky a k tomu víťazstvu mm, Donalda Trumpa v voľbách USA? Do akej miery to spôsobí zmeny? Už sme e, počuli, že e, nie sú tam žiadne pochybnosti o tom, že sa chce dohodnúť s e, Putinom, prípadne s ako eh, teda budúci rok, keď Trump sa stane prezidentom, ako to bude vyzerať. Sú už teraz nejaké dopady eh, tejto skutočnosti v tomto prechodnom období, alebo treba ešte počkať, až potom sa eh, uvidí, ako ten postup Donalda Trumpa, aký teda skutočne bude. Pani Píler, koordinátorka za zelených, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za vaše uh, stanoviska. Minulý týždeň sme v Európskom parlamente prijali uznesenie o Sýrii, e, ktoré sa vo veľkej časti e, e, venuje situácii pripraviť sa na následky konfliktu. Súhlasím s vami, pán Demistura, čo ste povedali o civilnej spoločnosti v Sýrii, o sírskej diaspore, o mierových rokovaniach, ktoré by mohli povie, po, ktoré by mohli viesť k eh, prípadnej vláde tam. V tomto proces, procese eh, prechodu. Myslíte si, že Európska únia by mohla urobiť viac, eh, než robí? Pán Obren, vy ste spomínali tie mnohé vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti v Sýrii. Je tam mm, teda aký je váš názor o možnosti Ehm, vojnového tribunálu proti e, e, Sýrii. Možno teda to nie je najvhodnejší čas teraz, keď sa snažia všetci o mierové riešenie, ale teda zaujímali by ma e, vás, vaše názory na toto. Teraz začneme za hovorcami za skupiny. Keby ste prosím, neopakovali to, čo sme už e, počuli, aby sme mali čas na vypočutie si odpovedí e, za EPP kolega Datusen. Ďakujem pekne. Ďakujem pán O'Brien, ďakujem pán Demistura za e, váš veľmi zaujímavé úvodné komplexné prezentácie. E, nie každý deň tu máme švedsky hovoriace hostia, takže e, sa pýtam po švedsky. Povedali ste, že e, IS môže byť porazená len e, keď bude nová inkluzívna vláda, ktorá zohľadní všetky rozličné skupiny v krajine. Mohli by ste k tomu ešte viac e, povedať, e, keď sa stretnete so zástupcami menšín v Sýrii. Sám som bol v Damašku a stretol som sa s kresťanskými skupinami na mieste. A keď s nimi hovoríte, vidíte, tu je obavy, keď pomyslíme na deň, e, keď pomyslia na deň, kedy e, zmizne prezident Assad. Čiže e, vyvstáva otázka, ako s novou vládou, respektíve s novým režimom pri moci sa možno postarať o to, aby tí, ktorí dnes ešte dnešný režim chráni, aby boli chránení aj naďalej. To je jedna otázka. Druhá otázka sa týka úlohy EÚ. Všetci sme si vedomi toho, že čo sa stalo v Sýrii, to znamená veľké zlyhanie politiky politiky na všetkých úrovniach, aj e, predovšetkým Európskej únie. Ako vidíte, možnosť pre EÚ opäť zohrávať aktívnejšiu úlohu v politickom procese, procese ktorý, e, v ktorom dominuje zatiaľ úplne Rusko a, a ostatní. Ďakujem pani Valenciano e, predsednička podvýboru pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som sa chcela poďakovať za vašu prácu a e, gratulujem vám e, k e, tomu, ako sa snažíte toto mm, mm, snaženie síce nie vždy e, vyústi do konkrétneho výsledku, ale uznávame a ceníme si tieto vaše snahy. Mám otázku na pána de Mistura a pána Obrena, Ako môžeme hovoriť o politickom riešení, o politické politickom riešení, o ktorom hovoríme vlastne už e, rok, keď e, tá realita vyzerá tak, e, že dochádza k úplnej deštrukcii spoločnosti vojenskými silami. Spomenuli ste to na, závod, na záver, ale možno pán Mistura by ste sa k tomu mohli trochu podrobnejšie vyjadriť. ešte otázka na vás, pán Obrien. Ako to dokážete zvládnuť v tomto systéme OSN pracovať, e, kde teda ide o to zachraňovať ľudské životy a zároveň e, e, ste vlastne úplne zablokovaní v tejto situácii, kedy sú vám zaviazané ruky v OSN. Ďakujem pekne. Ja som sa uchádzal o post generálneho tajomníka som proti pán Kimunovi e, e, i chcel som urobiť reformu OSN. Počas ostatných e, rokov sa situácia v OSN sa iba zhoršuje. Prepačte, nie je to vašou vínou, ale sa OSN stala absolútne neefektívnym želé a nie venuje sa tomu, čo, čomu sa máme venovať. Chcel som zabezpečiť reformu, e, totiž e, vkladáme strašne veľa peniazy do OSN, ale mm, využívame OSN iba ako e, nejakú organizáciu na dodávky. Teraz je všetko neisté. Prezident Trump po ustanovení do funkcie, ako povedal, prehodnotiť celú túto záležitosť. A teraz E, hovoríme akoby o Hamlete bez toho, aby sme mali dánskeho prince. EU e, e, nemá armádu, NATO má svoju vlastnú úlohu, OSN je neúčinná a Trump hovorí, že nebude chcieť konfrontáciu s Rusmi alebo nebude bombardovať E, e, e, ruských vojakov v Syrii a naopak sa spojí s Ruskom a predloží nejaké riešenie. Čiže viaceré veci sú teraz také fluidné, premenlivé a tu máme príležitosť aby sme sa rozhodli, na ktorú stranu sa postavíme, aby sme nastolili účin riešenie, zabezpečili v tomto regióne pokoj. Inak jednoducho sedíme a prihľadáme jednej katastrofe po druhej. Ďakujem. Myslím, že OSN trpí eh, tak ako EU, eh, e že eh, ju obvinujú, keď v podstate mm, Nuž, za Kofi Annana OSN bolo pomerne účinné, nie za Ban Ki-muna. Áno, obdivujem všetkých, ktorí eh, pracujú pre OSN v rámci riešenia týchto eh, humanitárnych eh, kríz. Áno, tí odvádzajú skutočne vynikajúcu prácu. Pani Šak, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem obom hosťom, že k nám prišli a že s nami hovoria o, o, o ich veľmi komplikovanej práci. Mm, bola tam jasne spomenutá pánom temisturom absencia práce e, Európy. E, ďakujem pánovi Opránovi za to, že bol taký jasný. Ja mám obavy, pokiaľ ide o, o, o zlyhanie medzinárodného spoločenstva a hambím sa, e, že došlo k tomuto utrpeniu sírskeho ľudu a že toto na násilie tam e, bolo uplatnené e, um, medzi Asadovým režimom a Taješom. E, Áno, um, Mali by sme sa pozrieť e, na to, kde sme e, tí, ktorí hovorili, že e, za Asada bude menej džihadistov. Bombardovanie nemocníc s deťmi, skutočne to najhoršie, čo sme videli v ostatnom čase. Existuje len politické riešenie na tieto násilia, na toto násilie. Jednu otázku by som chcela podčiarknúť. Potrebujeme väčšie e, morálne líderstvo v celom svete. Potrebujeme e, viac ľudskosti a najmä e, politického líderstva. Chcem sa opýtať, aké tri konkrétne kroky by ste požadovali od Európy dnes. Ďakujem pekne hovorí pani predsednička, pán Panceri. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa chcel poďakovať pánovi de Misturovi a pánovi Obrajenovi eh, za ich prítomnosť a za to, čo robia. Musím povedať, že eh, to, čo robíte, robíte za tých predpokladov, ktoré sú nám známe a robíte všetko, čo je vo vašich silách. Mám taký dojem, eh, že z môj morálnym povedomím to nepôjde e, e, tak e, ľahko, ak tam na mieste priamo sa veci nepohnú dopredu a ak Európania nepreukážu, že to, o čom hovoria, skutočne tak myslia. Humanitárna práca má veľa dočinenia s geopolitickým rámcom a tento geopolitický rámec sa žiaľ v ostatnom čase podstatne zhoršil. Keď sa pozrieme na e, veci e, tak e, vidíme, že rozhodujúce pre alebo je, že tam došlo k tým ruským náletom. A ďalší element nie je teraz predmetom diskusie, ale vidím, že tá podpora pre rebelov je oslabená. Turecko ako investuje menej Spojené štáty Ty aj USA, Arabské Emiráty, mm, americké e, e, voľby. Čiže sú tam naozaj veľa, e, teda je tam naozaj veľa otvorených otázok, veľa otvorených frontov. Mm, ale povedať si, že sa budeme pozerať len z vonku, mali by sme sa snažiť nejako anticipovať riešenie opatrenia, ktoré by e, skutočne mohli byť zrealizované. E, ide aj o to, ako si v konečnom dôsledku predstavujeme e, zriadenie v Sýrii. Mala by byť tá teritoriálna integrita zachovaná alebo nie. Hovorím to preto, lebo mám taký dojem, že sa presadí tento novoamerický názor tých nových priorít aj kolega už povedal, že e, tých tie priority pri e, zásah v Sýrii e, neboli dobre stanovené a Mm, ak tie priority nebudú sprevádzané novým rámcom, ktorý bude v Syrii rozhodujúci, potom si myslím, že to, čo sa deje aj e, na strane humanitárnej a na čo sa mnohí e, stiažujú, e, nebude doriešené. Čiže treba to vidieť aj v súvislosti s novým geopolitickým rámcom, ktorý tam chceme stanoviť, teda túto humanitárnu pomoc. Ďakujem, pán Corvin Mike. Prvá otázka na pána de Mistura. E, počuli sme chýry z e, Washingtonu, že e, ruské spravodajské služby spolupracujú v Sýrii aby narušili túto spoluprácu medzi Ruskom a USA, lebo to nie je v ich záujme. Počuli ste tiež takéto chýry? Mohli by ste to prosím zopakovať, zopakujem stručne. E, chýri z Washingtonu sa mi doniesli do uši, že americké a ruské tajné služby spolupracujú, aby e, narušili e, aký je medzi spoluprácu medzi USA e, a e, e, Ruskom. Ak by nebola humanitárnej pomoci, vojna už by bola dávno skončila a humanitárna pomoc umožňuje pokračovať v vojne. Humanitárna pomoc by mala byť, by malo v nej sa pokračovať až po vojne, nie počas vojny. Ďakujem pekne ešte Anna Gomez. Vítam vás, pán de Misturáš. Stefan, povedali ste, že riešenia pre Sýriu si vyžadujú inkluzívne politiky pre sunitov. Môžeme mať túto inkluzívnu politiku e, z Asada? Druhá otázka. E, zvolený prezident e, Trump, eh, ako to bude, eh, budú to temné nejaké vzťahy s eh, Ruskom, s Daesh, mm, Američania možno nechtiac umožňujú činnosť Daesh. Ako sa budú tieto veci riešiť? Ja som človek, ktorý sa skutočne hlboko hambí. Ja ďakujem, pán O'Brien, za vašu správu o tých e, hrozných e, humanitárnych veciach, o tej hroznej e, humanitárnej situácii a naozaj to nepostačuje, čo sa deje v tejto humanitárnej oblasti. Ide tu o morálne a politické líderstvo, ktoré je potrebné. Čiže moja otázka znie, čo by ste potrebovali od Európy, aby sme urobili to, čo je, teda nielen to, čo je potrebné, ale aby sme skutočne pripravili um, mier. Ďakujem a na záver, pán Erfurt, ďakujem. Nebudem tu nič komentovať, ale chcel by som sa vám obom, uh, pani, poďakovať za to, čo uh, robíte. Už uh, väčšina otázok položených bola ako posledný rečník, to máte čas ťažké, ale Anna, to e, povedala aj pán Adak, som sa opýtal na to, čo by Európa mohla urobiť, ale stále ešte zostáva jedna otázka. Nie je to už akékoľvek riešenie, ktoré sa snažíme dosiahnuť, či politické, e, vojenské. Prezident Assad ešte stále zostane pri moci. Myslím si, že to je nesporné. Toto vždy e, e, bolo e, rozporované ešte pred rokom, rokom a pol a teda či ešte stále môžeme sa uspokojiť s Asadom, rokovať s ním. No krajiny hovorili, že nie, ale teraz realita vyzerá tak, že zostane pri moci. Čo chcete urobiť, pokiaľ ide o naše rokovania, pokiaľ ide o to, čo mu hovoríte, inkluzívna vláda, čo je potrebné vyriešiť? A ja ešte jednu otázku. Očakávame e, teda e, e, tlačové správy, počúvame, že 60 tisíc ľudí opustilo Alepo, kam idú, či dostanú bezpečnú možnosť sa dostať do područia spracovníkov OSN, alebo budú sa nimi zapadovať ozbrojené zložky Asadu. Samozrejme, bolo by logické, e, aby sa dostali do bezpečia, ale hovorilo sa predtým, že aj niektorí bojovníci utekajú spolu s nimi, alebo je to iba v rukách Ruska a Sýrie. Neviem, kto bude vystúpať ako prvý, pán Demistura alebo pán O'Brien. Nech sa páči, pán O'Brien. A potom ukončíme politickými e, záležitostiami, pretože ste položili zásadnú otázku ohľadom e, e, zmeny režimu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za prejavy znepokojenia, ale aj solidarity s obyvateľmi Sýrii počas e, tohto e, e, zdlhavého utrpenia, čo je náš bežné pre väčšinu humanitárnych kríz po svete. 80 19 miliónov potrebujú našu podporu na prežitie a je to v dôsledku konfliktov rozpodaných ľuďmi v Syrii e, tento konflikt je najotrasnejší, e, e, ale nezabudajme na Jemen a Južný Sudán. Aj tam je to veľmi komplikované. Ak dovolíte, budem sa venovať iba otázkam, ktoré boli venované humanitárnym záležitostiam a veľmi rád prenechám komplikované politické záležitosti kolegovi Demisurovi. Konkrétne ste sa pýtali, pán Neuser o tom hovoril, že mali by sme využiť túto príležitosť a znásobiť naše úsilie na podporu Libanonu. Teraz e, tam je e, ustanovená nová vláda a to nám umožňuje e, viac použiť naše nástroje na pomoc libanonskému ľudu, pomôcť samotnej vláde vzhľadom na to, že čeli veľmi zložitej úlohe. Jedna tretina obyvateľov E, to sú ľudia, o ktorých sa majú e, postarať, pretože boli nutené, e, nutení opustiť ich domovy. Takže ak nás má dobre vypracovaný program, ktorý funguje odkedy OSN a členské štáty, ja teda predsedám E, stálemu výboru OSN, e, interinstitucionálnemu výboru a tam sú nie len pracovníky sekretariátu OSN, aj ďalšie e, organizácie, mimovládne organizácie, Svetová banka a mnohí ďalší majú postavenia pozorovateľov, takže venujeme sa Sýrii, susedným štátom, E, vo februári na konferencii v Londýne venovanej Syrii e, pripravovali sme plány pre financovanie bezprostredných potrieb, ale aj na obdobie troch rokov, ale všetky peniaze boli vyčerpané už tohto roku. A teraz vám môžem podať správu e, o programe 3R ktorá e, stále e, sa snaží zabezpečiť e, rozvoj humanitárnej pomoci s tým, aby sme podporili ľudí, aby nielen prežívali, ale dobre si nažívali s tým, aby sme využili kolektívnu múdrosť, ktorá bola prítomná na prvom samete OSN v súčasnosti máme 55 eh, potrebných zdrojov. Eh, eh, na konci tohto roku musím povedať, že väčšina našich programov má iba v najlepšom prípade 50 potrebných prostriedkov v ostatnom čase sa zásadne venujem tomu, že nielen, že by sme mali akože nárok na prostriedky iných organizácií alebo štátov. E, musíme e, vyargumentovať e, potrebu získať granty od vás, od vašich vlád a darcovských organizácií, pretože práve títo organizácie majú prístup k peniazom daňových poplatníkov, ale musíme fungovať tak, aby to zodpovedalo svetovým štandardom a tento program e, e, troch R e, nám umožňuje získať potrebné investície a tých 55 alebo 45 to sú peniaze, ktoré skutočne potrebujeme, aby sme chránili životy, aby sme umožnili ľuďom normálny život po tom, ako ich zachránime. Takže, takže e, humanitárna pomoc má k dispozícii iba 4-3 Je 2,9 miliardy z potrebných 4, e, e, vyše 4 miliard. Takže aby ste mali predstavu o tom, nakoľko rozsiahle sú naše problémy, pani Šarka sa pýtala na tri otázky, medzi ktoré patria samozrejme peniaze. E, Otázka pána Tenaka. Rád vás eh, tu opätovne vidím, pán kolega. Eh, v otázke bezletovej zóny je to veľmi dôležitá otázka. Boli tu aj ďalšie otázky na túto tému v britskom parlamente iba včera eh, ako pracovníci humanitárnych organizácií, ale sen samozrejme nechceme E, e, odmietať akékoľvek možnosti, ktoré umožňujú nám e, pomôcť ľuďom v núdzi. Ale v otázke bezletovej zóny treba mať na zreteli dve dôležité veci. Nech už argumentujeme akokoľvek, uvedomujeme si, nakoľko je to zložité a nebezpečné. Tu sú tu dva problémy. Poprvé, je to mimoriadne nákladné a preto to treba použiť ako poslednú možnosť E, v súčasnosti e, e, zhadzujeme z vzduchu dodávky ľuďom, ktorí sú obliehané silami islamského štátu na Syrii. Potraviny a ďalšie materiály sa zhadzujú z výšky 4000 metrov. Pokiaľ bojovníci Daešu majú zbranie, ktoré dostrelia tá E, predsa len e, e, dopadnú napríklad na štadión a tam ich rozoberú obyvateľia. Je to aj nebezpečenstvo toho, že ľudia začnú prichádzať do bezletových zón a mm, nevieme vždy zistiť dostatok letadiel, ktoré zaistia bezletovú zónu a tam sa začnú zhromažďovať milióny ľudí, ktorí sú bez tak veľmi zraniteľní. Takže musíme e, byť veľmi obostretní, ale nič e, e, neodmietame, ale mm, iba jeden konvoj dokáže sa dostať na miesto po 6 týždňovej existencii takéto bezletovej zóny. Pokiaľ ide o vojnové zločiny, e, ja ich menujem generálny tajomník, e, e, poukazuje na ňo pán Demazura tiež. Viacerí ľudia v OSN na základe nášho mandátu na základe kolektívnej vôle 139 členských štátov predkladáme e, e, dôkazové materiály tam, kde sú a ubezpečujem vás, že títo materiály zhromažďujeme, ale obyčajne k tomu dochádza až po ukončení konfliktu. Počas konfliktu je to veľmi komplikované. Treba vytvoriť e, vyšetrovacie výbory a nielen v súvislosti s 20 vodičmi, ktorí zahynuli počas jedného konvoju. Pokiaľ ide o humanitárny koridor z Alepa, je veľmi dôležité eh, si uvedomiť, že ak to nezabezpečí OSN, eh, to bude iba eh, parciálne, bude to zodpovedať medzinárodnému humanitárnemu právu. Budeme nabadať ľudí, aby utekali, ale nebudú mať zaistenú bezpečnosť. Mm, mm, snažíme sa robiť maximum, ak sa nedostaneme do mesta Raja, Ehm, musíme zistiť, aby e, e, e, obyvateľe mali právo ísť tam, kam chcú, nie aby ich zaneli do táborov. A takisto máme dočinenie s tým v Mozule, v Iraku. Musíme zabezpečiť nezávislý screening. A veľké skúsenosti majú na úrade komisára pre utečencov veľmi stručne k niektorým ďalším otázkam. Môj bývalý e, vážny kolega položil zložitú otázku ohľadom e, e, OSN. S veľkým rešpektom musím povedať, som sa nevzal svojej politickej kariéry s tým, aby som sa venoval niečomu, čo je absolútne zbytočné. E, veľmi obdivujem e, e, schopnosť OSN E, e, hľadať e, stanoviska čo najročnejšie a nie s najmenším spoločným menovateľom. Samozrejme, akýkoľvek verejný orgán, najmä ako OSN, je prebyrokratizovaný. Predpokladám, že to platí pre Európsky parlament. Nechceme samozrejme Eh, odmietať, že počas viac ako 70. rokov eh, sa vytvorila, eh, rozbujnila byrokracia, to ma frustruje. Osobne pochádzam zo súkromného sektora a naozaj ťažko sa s tým pracuje. Pokiaľ ide o môj vlastný e, prístup. My sme prehodnotili funkčnosť e, e, nášho útvaru. V súčasnosti robíme určité škrty. Je to veľmi komplikované vo verejných organizáciách. Ľudia neočakovali, že im znižia platy, ale bohužiaľ tak tomu je. Je to taký rozpočet pre rok 2017. A Vzhľadom e, na e, dramaticky rastúce e, ceny mám obrovský narast nákladov. Predtým sme sa starali 110 miliónov, teraz sa snažíme zabezpečiť 130 miliónov ľudí, čiže je to značný nárast potrebujeme e, e, e, nie 15, ale 22 2 miliardy. Prečo? Pretože je tu stále viac nevyriešených zlhavých konfliktov. Už nespomínam iba prírodné katastrofy. Teraz hovoríme o trvalé konflikty vytvorené ľuďmi. Chápem, že čas nás tlačí Eh, hovoril som o tom, že chceme zvýšiť svoju investičnú eh, atraktivitu, potrebujeme na to prostriedky, aj vašu pomoc, eh, potrebujeme aj váš hnev, vašu podporu vrátanie našich morálnych imperatívov v humanitárnej oblasti musíme urobiť maximum, aby sme skoncovali s bojmi, aby sme podporili rozvojové záležitosti a chcem ubezpečiť pána kolegu, ktorý e, povedal, že humanitárna pomoc e, je príčina všetkých problémov v Syrii. E, poviem vám, že nikdy nie je neskoro, aby sme zachránili život. Bodka. And then finally, as we see Aleppo possibly falling as we Vidíme, že Alepo postupne padá, 16 tisíc, v súčasnosti už 22 tisíc v pohybe, niektorí sa dostávajú do západného Alepa, nie e, vždy do oblasti chránených OSN, do oblasti, ktoré má pod kontrolou e, sírska vláda. Snažíme sa zo všetkých síl byť zastúpení, aby sa vyhovelo ich potrebám. Je to síce chaotická situácia a um, ja sa jej bohužiaľ obávam, že e, vojna jednoducho vždy spôsobuje chaos. E, ďakujem pekne. Tlmočníci láskavo boli ochotní ostať dlhšie, aby sme mali e, priestor aj predpovede pána Demesturu. Ďakujem pekne, maximálne 10 minút. Odpoviem telegraficky. Poprvé, dôveryhodnosť Ruska na to ste sa pýtali, to skladanie riešenia. Ja by som nehovoril o dôveryhodnosti alebo nedôveryhodnosti, poviem o záujem, o záujme. Ja vychádzam z toho, že keď Rusko začalo vojenský zásah, tak sa začali angažovať v Súrii a preto majú záujem na tom, aby to netrvalo na veky. A ďalej, druhá vec, to zrejme môžem vychádzať vlastne z vlastných rozhovorov s Ruskom. Rusko hľadá možnosť úniku, stratégiu úniku. Keď e, si spomínate, Colin Powell povedal, že čo zlomíte, to vlastníte. Mm, v Iraku a v Afganistane za to je zodpovednosťou USA. A to dokazuje, že je potrebné dostať sa aj z von z konfliktu keby Rusko malo čeliť tej perspektíve ostať eh, v Sýrii eh, na 20 eh, ďalších rokov, možno by sa posunuli aj do videckých oblastí bez zapojenia Sádskej Rybie, Kataru, Kuwaitu. Tie sú totiž na druhej strane celej hry. Mnoho ľudí zároveň v Rusku, ktorí sú suniti, muslimovia a zároveň sa očakáva, že budú súčasťou rekonštrukcie Sýrie, e, to bude stať peniaze. A toto všetko by nám malo naznačiť, e, že nemajú záujem ostať tam na veky zaseknutí, majú záujem na tom, aby sa našlo riešenie a aby sa našlo politické riešenie, ktoré bude založené na stabilite. Jediné stabilné riešenie je inkluzívne. Teda vláda, ktorá bude zahrňať všetky strany a bude vychádzať z uznesenia 2254. Teda z rezolúcie OSN už e, sa blíži tá rozhodná chvíľa, pretože ak sa zjednotí vojenská situácia, v jednej fáze sa jednoducho budeme musieť e, zmeriť s tým, že vojna bola zvíťazená, ale je to pirhovo víťazstvo je potrebné zachovať kontinuitu v krajine, je potrebné zaistiť rekonštrukciu, chrániť hranice, zajistiť stabilitu a že nevznikne ďalší Daesh z ďalších e, protichodných síl. Ja, dôveri, ja dôverujem ruským spravodajským službám, nie. Tak ako ste to popísali vy, ale v zmysle strategického plánovania ja nie som naivný, ale snažím sa im veriť. Myslím si, že nemajú záujem na tom, aby zdedili zlomenú Syriu. Isté, že to sa ukáže, ale už onedlho. Ďalej, čo sa týka otázky o financovaní utečencov, to sa už odpovedalo o podpore Libanonu. Ja som bol v Libanone 5 rokov. Ja plne podporujem to, že Libanon odvádza obrovský kus práce v snahe vyriešiť niečo, čo by predstavovalo 100 miliónov utečencov v USA. Teda akákoľvek podpora tejto krajine, ktorá je už vystavená ďalšiemu utečeneckému problému, čo spôsobuje veľké napätie, je podľa mňa na mieste. Ďalej, či politické riešenie ešte je možné, isté, že Môžeme sa na to pozrieť tak, že nie. Pán Demezura, vy hádam snívate, hovorím hádam o vojenskom riešení. Ja odpovedám áno. Áno, zjednocuje sa vojenská angažovanosť, ale žiadne vojenské riešenie by nebolo legitímne, dôveryhodné a stabilné bez toho, aby bolo súčasťou riešenia aj politické riešenie. Ja teda očakávam, že čoskoro sa všetci budeme musieť stať súčasťou implementácie rezolúcie 2254 aj potom, čo dojde k pádu Alepa, pretože pravdepodobne budú eh, prebiehať boje ešte 5 či 6 rokov a to si Sýria samozrejme nezaslúži, inak totiž nebude rekonštrukcia a naďalej budú v krajine veľmi závažné problémy. Teda dúfame, že Rusko oznámi vtedy Asadovi, že nastal čas vyjednávať. Zatiaľ k tomu ešte nedošlo. V Ženeve prišli len s tým, že sa ničoho nesmieme dotýkať, e, iba vlády národnej jednoty. Čo vlastne znamená vláda národnej jednoty? Vy budete ministrom hospodárstva e, a vy budete ministrom pre archeológiu, alebo to znamená, že by e, malo ísť o skutočné delenie moci na základe inkluzívnej vlády, tomto bude spočívať tá skúška a test. Ďalej, zmierený miery miery toto nie je samozrejme len zbožné želanie, už tomu došlo raz v minulosti, ale faktom je, že Bezpečnostná rada je e, tým reálnym prvkom, a keď Bezpečnostná rada e, dospela k dvom rezolúciám 2254, e, okrem iného, to ešte stále umožňuje toto riešenie. Keď sa o tom hovoruje, hovorí, tak sa tým vyvia tlak, podporuje sa verejne, tak aby z, zo sírskej témy nebola len e, nejaká sekundárna téma a hotová vec ďalej. Prezident Trump, Trump, jeho budúca politika, ja k tomu už nemám čo dodať, jeho priorita. Zatiaľ nebola definitívne popísaná. Myslím si, že keď zostaví svoj tým spolupracovníkov, vtedy sa to bude môcť otvoriť ako téma. Dúfam, že si uvedomí, že s Ruskom spolu je možné bojovať proti Daešu, pretože každému to predstavuje hrozbu, ale poraziť Daeš, to si bude vyžadovať politické inkluzívne riešenie. Inak to bude eh, len bombardovanie raky a to nestačí. Uvidíme, ako sa to vyvinie. ďalej, či Sýria bude dôveryhodnou krajinou, životaschopnou krajinou. Ja som pôsobil ako mimoriadný vyslanec v Iraku a v Afganistane v časoch, keď tieto krajiny boli pro- problémovou situáciou tak, ako je ňou teraz Sýria. A vtedy v oboch týchto krajinách sa hovorilo o tom, že možno akési rozdelenie eh, by mohlo byť riešenie, Napríklad v Iraku sú kurdi na severe, dokonca až dva kurdské subjekty ďalej. Severná eh, časť v stredu sú suniti a potom šítska oblasť. To je takmer úplne iná krajina, akoby eh, vzhľadom na rozdiely, ktoré tam panujú, dokonca aj na, vzhľadom na štýl obliekania a tak ďalej. A napokon sme všetci zhodli na tom, že je lepšie, keď budú súčasťou jednej jedinej krajiny, inak sa otvorí a pandorína skrinka. A to isté platí aj pre Afganistan. Aj tam sú rôzne oblasti pod kontrolou rôznych komunít. Aj tam niektorí navrhovali rozdelenie krajine a napokon samotní Afgánci sa rozhodli, že nie. Ja verím, že Sýria tak ako mi to hovoria všetci sírčania, vrátanie opozície či vládnych zástupcov musí ostať naďalej jednou spojenou krajinou. Neznamená to, že by možlo dosť k administratívnej destabilizácii. A na konci tohto hrozného konfliktu budú musieť uznať, že sa situácia v zásade zmenila v krajine aj v lokálnej politike, ale to rozdelenie podľa mňa k nemu nedôjde. Ďalej Turecko má 900 kilometrov hranice so Sýriou, takmer 3 milióny utečencov, teda nemôžeme ignorovať to, že majú obrovský záujem na tom, čo sa v Sýrii deje. Ich priorita v súčasnosti e, sa zameriava na Kurdov a tiež eh, nejednotu troch oblastí, ktoré by mohli byť eh, pozdĺž hranice. Toto je ich priorita, ale Poviem to veľmi otvorene. Myslím si, že bez Turecka a zapojenia aj na politickej strane by bolo veľmi ťažké dopracovať sa k stabilnému riešeniu v Syrii. Myslím si, že by sme ich mali teda zapojiť aktívne, aby mohli prispieť tých 250 tisíc ľudí v Alepe, či 275 tisíc ľudí, ktorým hrozí, že sa z nich stanú utečenci. Ak, kam pôjdu, ak sa z nich stanú utečenci? Nepôjdu na juh, pôjdu na sever, na hranicu s Tureckom. Turecko má teda záujem o to, aby sa to neudialo. Aj na toto teda musíme pamätať. Či už sa to nejako prejavuje aj eh, napríklad na zvolení eh, nového prezidenta Trumpa, nie od teraz do 19. januára je vo funkcii prezident Obama a John Kerry. Tí rozhodujú o politickom smerovaní USA a vidím to veľmi jasne, pretože John Kerry je veľmi aktívny a myslím si, že bude aktívny až do posledného dňa. Ak by sa mohlo podariť zmierniť násilie a otvoriť humanitárne koridory potom, sa budeme o tom musieť na porozprávať, keď uvidíme, aký bude Trumpov tým a aká bude jeho stratégia v postavení k Rusku. Ďalej úlaha. Wow, nespomenul som to, pretože som sa sústredil na OSN. Ja som Európan, ako viete, som Švéd Som pôvodne Švéd, mám e, rodinné väzby v iných členských štátoch tiež. Teda mne veľmi záleží na tom, aby Európa bola úzkou súčasťou eh, úsilia OSN a naozaj eh, takouto súčasťou aj ste. Ak by som mal stanoviť nejaké zoznam priorít, eh, bola by to humanitárna pomoc. Tu totiž vidíme najmarkantnejšie výsledky, ďalej kontakt s regiónom, pretože región počúva Európsku úniu najmä, keď nevedia, kde presne sa nachádzajú USA v ich pozícii o toto sa snaží Federica Mogherini. Snaží sa nadviazať kontakty, snaží sa lepšie pochopiť, aká ich agenda. A v tomto nás podporuje, nenahrádza. Mandát je totiž na našej strane, ale existuje jeden významný nástroj, ktorý Európa má a síce rekonštrukcia. Pretože každý, už som spomenul Rusko, každý v Sýrii aj inde hľadí na tú chvíľu, keď sa vojna skončí a kto potom a ako zaistí rekonštrukciu krajiny. Ak Európa využije svoje silné stránky a tiež svoj záujem, pretože je lacnejšie rekonštruovať Syriu, než prijať 10 miliónov utečencov, čo by sa mohlo stať. A tam pakový apet je tiež obrovský, ale iba za predpokladu, že sa to využije správne. Teda, Európa musí prejaviť ochotu podielať sa na rekonstrukcii, ale iba ak dôjde k rozsiahlej, inkluzívnej, dôveryhodnej novej forme vlády v Syrii a nielen eh, s vojenským víťazstvom. Inak si to môžete rekonštruovať sami. ...46 rokov z OSN, 19 vojen. Stratil som 82 svojich kolegov, 16 svojich priateľov ja naozaj odmietam, keď niekto tvrdí, že OSN je zbytočné. Ďakujem. Thank you. Thank you. Ako viete, e, naše tlmočníci nám láskavo poskytli 18 minút vlastného času. E, znovu sa zidíme tu o pol tretej. Mám na mysli výbor e, pre vonkajšie záležitosti a my sa vrátime do svojich priestorov. Ďakujem pekne a prajem vám peknú chuť.